od zajtra, 20. februára, začne pracovať na týchto legislatívnych návrhoch. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, odošlem návrhy uznesenia, ktoré sme práve schválili príslušným inštitúciám. Táto plenárna